to je správa Gerero Salom, príprava na Svetový humanitárny summit, výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci. Ako prvým rečníkom bude pán e, Gerero Salom, spravodajca, a to na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, páni predsednička, pán komisár. OSN zvolala na nasledujúci rok v Istambule prvý svetový humanitárny summit e, pred týmto summitom e, komisia vypracovala oznámenie, e, v ktorom e, pozitívne hodnotí tento, prípravu tohto samitu a boli vypracované tiež predbežné závery a určite potom na budúci rok sa vlastne stanú definitívny definitívnymi. V mojej správe sú tri otázky. Prečo je potrebný Svetový humanitárny summit teraz? Druhá otázka. Aké ciele chceme dosiahnuť týmto summitom? A tretia otázka. Akú úlohu má zohrávať Európska únia v tomto procese? A na to, aby sme zodpovedali prvú otázku, odpoveď nie je, že teraz potrebujeme takýto summit, pretože asi pred 25 rokmi sa schválil globálny systém a e, e, potrebujeme modifikáciu. Nie. Potrebujeme e, hĺbšiu odpoveď, pretože drasticky sa svet zmenil za 25 rokov a súčasný humanitárny systém nedokáže zvládať nové humanitárne výzvy. Máme humanitárne krízy oveľa početnejšie a závažnejšie než predtým. E, skutočne e, e, veľmi vážne v mnohých častiach sveta. Tiež máme veľké krízy spôsobené prírodnými katastrofami a iné zasa vojenskými konfliktami. A máme tiež menej prostriedkov, ako reagovať na tieto krízy, ktoré trvajú dlhšie, pretože v mnohých prípadoch to môže byť až 30 eh, rokov a v tejto situácii, e, no už aké sú dôsledky? E, najväčší počet utečencov e, e, v roku 2012 asi 40, e, pardon, 2015 asi 40 miliónov utečencov, e, ľudia, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc asi 100 tisíc za minulý rok Keby sme všetkých tých ľudí ščítali, tak e, by to bola 12. najväčšia krajina na svete. E, bolo by to, ako keby sme spojili Francúzsko a Španielsko dokopy a všetci ľudia by potrebovali humanitárnu pomoc. Potrebujeme viac ekonomických prostriedkov, pretože tento rok napríklad e, zo strany OSN bolo potrebné uh, ukončiť len také odhady, predbežné odhady, e, koľko ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. Potom druhá otázka, čo chceme dosiahnuť v Istambule. Nuž, e, moja správa berie do úvahy proces konzul, globálnych konzultácií v, na, v rôznych častiach sveta a prostredníctvom e, ktorých sa z rôznych E, sektorov, ktoré sú zaangažované do humanitárnej pomoci, získavali informácie. A e, to som zoradil do štyroch e, osí pomoci. Poprvé, globálna akcia, ktorá, alebo globálne kroky, ktoré sa budú sústreďovať predovšetkým na ochranu ľudí. Tento konsenzus musí byť sprevádzaný akčným plánom minimálne na 5 rokov, aby sa dosiahli kompromisy. E, po druhé, e, tzv. etický kódex, e, ktorý bude spoločne vypracovaný všetcimi, všetkými darcami a účastníkmi bez exkluzívnej západnej vízie a bude sa to zakladať na medzinárodných zákonoch a rešpektovaní ľudských práv musia sa rešpektovať ľudské práva ako aj náboženské slobody. Po tretie, žiadame vytvorenie Svetového fondu pre humanitárnu pomoc, aby sa zaručila operatívna flexibilita, ako aj istota viacročných príspevkov. Doteraz finančné mechanizmy boli dobrovoľné. Tiež žiadame, aby sa prevzali e, tieto záväzky e, povinným spôsobom. Po štvrté, vyžadujeme prípravu a reakciu na národnej e, úrovni. E, žiadame potom e, účasť súkromného sektora prispieť svojimi skúsenostiami, ale predovšetkým kladieme dôraz na ochranu ľudí. Tretia otázka. Čo musí robiť Európska únia? Odkážem tu na to, čo bolo prijaté radou e, predbežným spôsobom. E, členské štáty a EÚ sa musia zaviazať, že e, summit bude úspešný a využiť všetky možné prostriedky, vrátane tých diplomatických a humanitárnych, aby sa dosiahla vízia podporujúca e, špecifické opatrenia, ktoré budú transformovať humanitárnu pomoc. A celkovým cieľom musí byť ochrana ľudí, ochrana života a to je jediná, jediný spôsob, ako budeme tiež chrániť našu vlastnú dôstojnosť. Ďakujem pekne, pán Guerrero. A teraz v mene komisie pán komisár Stylianides a ak by ste sa prosím mohli držať troch minút. Ďakujem pekne. E, vážení priatelia, e, ľudské upatrenie, e, utrpenie dosiahlo nevýdané rozmery. Bolo povedané, že asi 100 miliónov ľudí závisí od humanitárnej pomoci, 60 miliónov ľudí utie, muselo utiecť z domovov, a polovica z nich detí a tieto čísla sú jednoducho šokujúce a preto Vítame Svetový humanitárny summit a preto je to tiež taká dôležitá, dobre načasovaná iniciatíva, aby bol človek znova a ľudstvo znova e, centrom našej pozornosti, aby sme pomohli ľuďom humanitárnej kríze. Potrebujeme summit, aby reagoval efektívne na poskytnutie e, humanitárnej pomoci, aby táto pomoc sa dostala adresátom. Je kľúčové, aby sa tiež venoval e, čoraz častejším porušovaniam medzinárodných zákonov. To je pre nás prioritou. E, žiadame politickú angažovanosť politických lídrov na tomto samite. Potrebujeme e, dosiahnuť trvácne riešenia E, títo ľudia by nemali e, nosiť e, alebo niesť celé to bremeno na svojich pleciach. Humanitárna pomoc je iba časťou riešenia. To ne, nepodporuje ekonomický alebo sociálny pokrok a to je veľmi viditeľné aj v tejto najväčšej kríze našich časov, sírskej kríze. Ak sa nedosiahne politické riešenie. E, naša humanitárna pomoc Sýrii a susedným krajinám nebude postačovať. Tento summit sa koná v Istambule a to je samo o sebe veľmi signifikantné. E, Istanbul má veľmi e, symbolický význam, pretože je to mesto, ktoré spája kontinenty ľudí a náboženstva. Mal by to byť symbol tiež podpory e, lepšej ochrany ľudí e, v humanitárnych krízach a mal by zájsť nad obyčajnú humanitárnu pomoc e, prostredníctvom verejného aj súkromného sektora. Všetci politickí lídry musia byť pripravení na politické záväzky na tej najvyššej politickej úrovni. V nasledujúcich eh, šiestich mesiacoch bude na naše konanie eh, kľúčové, aby sme eh, ten summit dostali na to miesto, ktorému patrí. Musíme sa spojiť s partnermi po celom svete ešte pred summitom a vyzývam členské štáty, aby urobili to isté. Európsky parlament má tiež kľúčovú úlohu. Rád by som sa poďakoval členom parlamentu za ich záujem a zapojenie do diskusí. Predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi e, Gerero Salomovi za jeho osobné e, vedenie a e, predovšetkým pokiaľ ide o správu parlamentu, o ktorej vlastne budeme teraz diskutovať, komisia vydala v decembri svoje oznamenie. Pred, rada prijala závery minulý týždeň a E, parlament môže ukázať svoju angažovanosť prijatím tejto správy. Budeme mať takto spoločnú víziu o tom, ako by mal vyzerať úspešný humanitárny summit. Bude to vízia, ktorá bude komunikovaná partnerom na celom svete. Pokiaľ ide o obrovskú utečenskú krízu, Európa prevzala svoju časť zodpovednosti. Iniciatíva predsedu Junckera a komisie jasne ukazujú, že táto kríza je hlavnou prioritou a základné hodnoty ľudskosti a solidarity sú e, základnými hodnotami EÚ. EÚ má zodpovednosť v troch hlavných e, oblastiach. Poprvé e, pomoc utečencom, kdekoľvek sú. Po druhé, e, prostredníctvom agendy EÚ o migrácii a po tretie e, komplexným prístupom k sírskej kríze. My môžeme viesť príkladom a tým, že budeme e, vykonáme svoj podiel práce, musíme podporiť a posilniť našu e, vierohodnosť, ak sa staneme hlavným advokátom globálneho riešenia, ktoré tak nutne potrebujeme. Ďakujem. Komisár. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Panceri. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj všetci sme svedkami obrovských humanitárnych výziev za posledné storočie. A tu vidíme, aké sú rizika a Humanitárne katastrofy takisto prinášajú obrovské dôsledky pre obyvateľstvo, teda musíme myslieť na tých, ktorí, myslia, ktorí trpia najviac. Deti a e, ženy, tí sú e, zneužívaní a stávajú sa obeťami násilia všetkého druhu. To znamená, že humanitárna pomoc sa musí e, sústrediť na najviac zraniteľných, treba zabezpečiť prístup ku všetkým reproduktívnym službám, tak ako o tom hovorí medzinárodné humanitárne právo. Medzinárodný summit v Istambule je vynikajúcou príležitosťou na novo definovať humanitárny systém a je to príležitosť reagovať na výzvy. Ďakujem. Pani Anna Het. Jedna minúta. Ďakujem spravodajcovi za e, veľmi dobrú správu a za výbor FEM chcem e, poďakovať e, za prácu. Mm, my sme pripravili veľmi dobré stanovisko, ktoré dúfam, že pomôže zlepšiť humanitárnu prácu. My potrebujeme v humanitárnej práci úplne nový prístup a myslím si, že pán Salom, e, to, Salom dobre e, e, zobrazil úlohu UNHCR a ženy a deti sú vystavené sexuálnemu a inému násiliu, často nemajú ani prístup k náležitej zdravotnej starostlivosti a komisia povedala jasne, aké je dôležité, mať e, právo na e, sexuálne reprodukčné služby. E, ženy a dievčatá nemôžu byť trestané dvakrát tým, že im je odopieraný prístup k týmto právam. Aj tu je veľká hodnota tejto správy. Nesmieme dovoliť, aby sa pokračoval v tomto násilí. Ďakujem. Teraz vystúpenia pani Anna Záborská za FVP skupinu

Ďakujem pekne. Za SND pán Norbert Neuser, tiež minúta 30. Ďakujem pani predsedníčka, pán komisár, eh, vážený Enrique. COP21 v Paríži bol eh, veľkým medzinárodným úspechom a ja dúfam, že tento elán, tento švung potrebujeme na to, aby aj summit v Istambule sa stal úspechom. Musí sa stať úspechom. A ja som presvedčený, že to, čo eh, zo strany Európy predkladáme, môže prispieť prispieť k tomu, aby sme dospeli k spoločnému výsledku. Tá naliehavosť je väčšia než kedykoľvek predtým. Ja budem, znova zopakujem tie čísla, pretože to ostatné je vedľajšie. Stovka miliónov ľudí, ktorí priamo sú závislí od humanitárnej pomoci. Jeden milión e, sírských utečencov u nás je oproti tomu veľmi málo. E, z toho jedna tretina z tých 100 miliónov sú e, deti a malolety. Tí potrebujú osobitnú ochranu, potrebujú výživu, potrebujú lieky, strechu nad hlavou toto je rekord od druhej svetovej vojny a myslím si, že tie čísla sú dostatočné, eh, hovoria dostatočne a z roku 2012 na 2015 eh, sa zvýšila eh, pomoc na 20 miliónov dolárov a my sa chceme poďakovať za veľmi dobrú správu. Toto je dobrý základ na rokovanie v Istambule. Yeah. E Ďakujem za EKR, pán Arne Gerik. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár Silianides, pred niekoľkými dňami na klimatickej konferencii v Paríži e, bola veľká oslava, keď pán Fabius oznámil, že dohoda sa uzavrela a Paríž e, zaviedol dynamiku do veľmi dôležitého procesu a e, rovnako úspešní môžeme byť, keď rovnako pristúpime aj k tomuto samitu. Ako veľký donor máme veľký dôvod. Eh, to je eh, humanitárna kríza, utečenecká kríza a eh, spoločne to dokážeme len keď budeme spolupracovať. A náš svet potrebuje novú kultúru charity, novú kultúru. Žiadna krajina nemôže stať bokom a preto je dobré mať globálnu konferenciu. Potrebujeme mať ale aj konkrétne myšlienky E, nedávno zaznela myšlienka zdaňovať proti chudobe a ja si myslím, že potrebujeme mať aj e, takéto núdzové centra, aby sme mohli rýchlo reagovať na katastrofy. Je tu veľa námetov a myšlienok. Pán Gerike, musím vás e, prerušiť, pretože váš čas uplynul. Ďalšia rečníčka za ALDE, pani Beatrice večera. E, ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, žijeme, žijeme v, v, vo svete, ktorý čelí e, krízam e, musíme nielen vyslovovať sympatia a s ľuďom, ale musíme tiež konať potrebujeme rozvojovú politiku a preto Svetový humanitárny summit e, musí mať čo najväčšie politické zastúpenie nielen z EÚ, ale z celého sveta, pretože je to prvý summit a pretože sa bude konať v Turecku, v Istambule, ktorý je symbolickým miestom a ktorý čelí tiež mnohým problémom teraz v beznadenej situácii pre mnohých utečencov. Táto situácia ukazuje, že humanitárna pomoc je najdôležitejším politickým nástrojom a preto ho musíme využívať eh, inteligentne a vzhľadom na meniace sa okolnosti. Eh, úloha eh, politických lídrov na samite bude ovplyvniť výsledky a bojovať proti beztrestnosti, presadzovať ochranu e, zraniteľných osôb, predovšetkým žien a vytvoriť právny rámec pre humanitárnu pomoc. A nesmieme zabúdať na to, že pokiaľ členské štáty nebudú rešpektovať e, medzinárodnú legislatívu v tejto oblasti, tak naše kompetencie budú limitované. A preto musíme tiež mať na pamäti e, nielen utečencov, ale aj e, migrujúcich pracovníkov, ktorí, e, ktorých musíme ochraňovať. Európska únia má zodpovednosť a myslíme si, že má tiež kapacitu, aby sa stala lídrom v tejto oblasti, aby efektívnejšie reagovala na potreby ľudí, ktorí sú postihovaní rôznymi krízami a katastrofami je potrebné konať v oblasti humanitárnej eh, pomoci, reagovať na existujúce problémy a využiť všetky dostupné prostriedky na riešenia. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Sanchez Caldentej na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, je 250 miliónov ľudí, ktorí sú postihovaní rôznymi humanitárnymi krízami a dnes viac ako kedykoľvek predtým je potrebná harmonizovaná humanitárna politika EÚ a preto vítame prácu pána Gerera, pokiaľ ide o túto správu a veľmi pekne mu za to ďakujeme. Je potrebné zdôrazniť e, existujúce problémy a atakovať príčiny problémov je potrebné, aby naša humanitárna pomoc zaručovala aj ochranu ľudí, ochranu žien a tam ide aj o právo na ochranu e, svojho vlastného tela. E, je e, nemôžeme sledovať len politiku privatizácie a preto sa vlastne aj zdržíme v hlasovaní. Je potreba spolupráce s so súkromným sektorom, ale vždy musíme mať na pamäti naše ciele a byť zodpovední. Ak chceme byť účinní a efektívni, všetky naše politiky musia sú, byť v súlade s našimi cieľmi rozvoja. Pro, napríklad chýba mi tu um, preferencia um, medzinárodného obchodu alebo um, boj, respe, respektíve aj iné témy ak budeme zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv, e, budeme prispievať k prehlbovaniu nestability a e, k týmto konfliktom. Ďakujem pekne. Teraz pani Heidi Hautala na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pripravujeme sa na vôbec prvý takýto summit e, humanitárneho charakteru v situácii, kde medzinárodné humanitárne právo je pod silnou hrozbou Pripomeňme si všetky tie útoky na e, civilistov, na, na nemocnice v Afganistane, Sýrii, v Jemene. Je to naozaj strašné, čo sa deje e, civilistom, ktorí už i tak veľmi trpia vojnou a konfliktami. Medzinárodné humanitárne právo je pod hrozbou i z iného dôvodu Obávam sa, že problém je i tu v tomto parlamente. Menovite evolúcia medzinárodného humanitárneho práva jasne ukázala, že e, znásilňovanie sa používa ako systematická zbraň v konfliktoch a vojnách ženy a dievčata znásilňované za týchto okolností majú e, právo e, na e, sexuálne a reprodukčné služby, právo na bezpečný potrat bez ohľadu na medzinárodné tlaky. A je našou povinnosťou brániť krutostiam a musíme vyzývať k právu k bezpečnému prerušeniu tehotenstva v týchto situáciách tí, ktorí popierajú toto právo, upierajú toto právo dievčatám a ženám, sú e, neľudskí. Musíme naozaj e, rozmýšľať nad tým, či, o čom budeme zajtra hlasovať. Ďalej, pokiaľ ide o vytvorenie nového medzinárodného fondu, nemyslím si, že by e, tu mali byť poplatky do tohoto fondu povinné. Nie je to veľmi dobrý nápad. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom za EFDD je pán Korao a to na minútu. Ďakujem e, pekne, pani predsedajúca. Nuž, tento summit na tému humanitárnej pomoci je jedným z dôležitých e, summitov, tak ako to bol summit v Paríži, alebo konferencia v New Yorku týkajúca sa udržateľných cieľov, či konferencia v Addis Abebe. Je potrebné mať tú silnú pozíciu, pretože to práve si vyžadujú krízy, ktoré sú čoraz serióznejšie. Domnievam sa, že práca z pána spravodajcu je prácou vynikajúcou, kde sa on snaží e, sprostredkovať medzi jednotlivými pozíciami v parlamente a my teda túto správu podporíme. Táto správa samozrejme tiež vychádza z práce neziskových organizácií, kde je potrebné oceniť naozaj prácu týchto neziskových organizácií a treba tiež zabezpečiť ochranu všetkých tých, ktorí pracujú v teréne, pretože vieme, že dochádza k týmto hrozným útokom, napríklad e, e, útok na nemocnicu Lekárov bez hraníc. Ďakujem. Teraz e, za ENF pani Donano. Ďakujem, pani predsednička. Návrh Eh, unikátny v oblasti humanitárnej, je veľmi ambiciózny. Treba mať konkrétne eh, kroky, aby bol možný tento, tento postup. Koordinácia eh, globálna v tom, tej pôsobnosti je veľmi široký záber, pokiaľ ide o dotknutých vojnami. Treba, je to ale zaujímavý smer, popri humanitárnej eh, nulinku a zmierovanie s eh, miestnymi samozprávami sú to dobré napady, ale rovnosť pohlaví napríklad, alebo eh, zohľadnenie rodinného života sú mimo dosahu tohto, tohto postupu. Pokiaľ ide o situáciu utečencov, je to len riešenie paliatívne existujúcich problémov. Jediný spôsob riešenia, aby populácie Eh, mohli riešiť svoje problémy, je riešenie problémov pri zdroji, aby každodenne netrpeli ženy a deti. Potrebujeme kroky eh, skutočných aktérov, eh, ak to nebude chýbať, bude to veľká chyba, ak tu nebudú medzinárodné organizácie zastúpené. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Stýr a to na minútu. Ďakujem pani predsedajúca. E, Pápež František zanechal v mnohých veľký dojem, keď vystúpil tu v parlamente a keď e, žiadal EÚ, aby podporili ľudí, e, podporili ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc v chudobe, aby sme k nim neobracali chrbát. Správa pána Gerera do veľkej miery reaguje na toto a predstavuje pohľad na EÚ ako vieryhodné právomoc, e, pre, moci na medzinárodnom poli. E, rešpektujme posolstvo e, pápeža, e, nie len pokiaľ ide o nenarodené deti. Tieto sú predsa nevinné. E, e, naše srdcia sú možno veľmi tvrdé na akceptovanie e, tohto posolstva Musíme e, konať lepšie a rád by, rád e, by som vyslovil ocenenie pánu Gererovi za dobré návrhy v správe a za otvorenosť, e, ktorú prejavil pri príprave uznesenia. Ďakujeme. Na minútu teraz pán Francisco Asís. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, filozofické a politické základy európskeho projektu ukazujú ako Európa pri takomto dôležitom pri, pri takejto udalosti by mala reagovať. Myslím si, že je veľmi dôležité na to reagovať. Sú tu rôzne dobré e, návrhy, ktoré tu zazneli, aby toto stretnutie v Istambule mohol vypracovať akčný plán, ktorý by všetci aktéri by mohli akceptovať a ktorý by bol spojený i s ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré sa implementujú, ako je agenda po období e, roku 2015 a závery, ktoré boli prijaté v Paríži. Je dôležité postarať sa o to, aby to, tu bola e, nestrannosť, nezávislosť a humánnosť e, v humanitárnej pomoci je to dôležité pre tento summit a to je v, e, v tejto správe. Ja naozaj vítam e, obsah tejto správy. E, pán Gil je teraz ďalším rečníkom. Je to veľmi ironické, že sa, je ironiou, že sa to odohráva práve v Turecku. Human Watch často hovorí o porušení ľudských práv práve v Turecku. Prístup k súdnictve, uh, a neustále okresávanie slobody prejavu. Čo je ešte ironickejšie, že EÚ e zrýchluje prístupový proces tejto krajiny napriek týmto prečinám e, inštitúcie, ktoré hovoria o liberálnych, e, pre inštitúciu, ktorá hovorí o liberálnych hodnotách, je to veľmi zlé posolstvo. Turecko je členom NATO, ale pri postoji Turecka voči Rusku predstavuje nebezpečenstvo pre Spojené kráľovstvo a ďalšie v, e, krajiny v Európe. Ak sme naivní, ak si myslíme, že e, e, členstvo tohto parlamentu môže zmeniť kultúru, ktoré sa, ktorá sa rozvíjala po celé storočia, mali by sme Turcom vysleť silné posolstvo, že musia mať pokrokové vlády a implementovať reformy a právne štruktúry, ktoré budú chrániť základné práva a menšiny predtým, než sa bude vôbec hovoriť o prístupe. Ďalším rečníkom je teraz pán Ponga a to na minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať našemu kolegovi Gererovi za jeho prácu k tejto téme. Osobne e, musím povedať, že jeho správu podporím. Ako e, sa už povedalo, prvé tento summit sa odohrá v Istambule 23. a 24 v roku 2016 reakcia na humanitárne krízy, ktoré bohužiaľ sú čoraz e, intenzívnejšie. Viac než 200 miliónov je dotknutých humanitárnymi krízami. E, finančné dopady sú obrovské a treba naozaj humanitárne e, konať. V roku 2015 to, boli, to bolo 19 miliard, naozaj novum 19 miliard eur. Treba urobiť všetko preto, aby sme reagovali na tieto katastrofy, ktoré sa dotýkajú miliónov osôb. Európska únia e, zohráva veľkú úlohu na e, medzinárodnej úrovni, lebo je prvým e, a najväčším donorom. Treba by prispievala, aby sa reagovalo na krízy a súčasne prepájať humanitárnu a rozvojovú pomoc. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. Ďalším rečníkom je pán Jozef Weidenholzer na minútu. Ďakujem pekne. Pánu spravodajcovi by som chcel poblahožať k tejto systematickej správe. Zdieľam s ním e, nádej, že tento summit bude predstavať úspech. Momentárna utečenecká kríza ukazuje, ako situácia vyzerá, kam to smeruje, keď je málo prostriedkov a keď prísľuby sa nedodržujú. Pani Merkel e, pri samite o utečencoch v septembri povedala nasledovné. Nevideli sme, že medzinárodné programy nemajú dostatok financií, že ľudia hľadujú v táboroch. Ide o to, aby sa naše správanie zmenilo. Momentálne tomu tak ešte nie je. E, e, európska úroveň sa snaží i v Sýrii. Máme tu i Ehm, my ako poslanci sme si urobili svoje povinnosti, ale pri členských krajinách to vyzerá ešte stále tak mnohé e, prísľuby sa nedodržujú, preto potrebujeme obligatórny mechanizmus, musíme sa e, oddialiť od dobrovoľnosti. A posledným e, rečníkom je pán Bogdan Bruno Penta. Minúta. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Chcem sa pripojiť k blahoželaniu pánovi Gererovi Salomovi. Je to naozaj veľmi dobrá správa a summit bude dobrý na výmenu skúseností a na dobré návrhy, pokiaľ ide humanitárnu pomoc. Situácia v Sýrii, vojny, klimatické zmeny, toto je len niekoľko z kríz, na ktoré musí reagovať medzinárodné spoločenstvo. A musíme zlepšiť efektívnosť humanitárnej pomoci, treba zabezpečiť aj bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, pretože viac než 300 humanitárnych pracovníkov bolo unesených, zabitých alebo zranených len v roku 2014. Medzinárodný summit musí byť politickým impulzom, aby sa zlepšila efektívnosť tejto pomoci. A treba tiež zabezpečiť, aby táto pomoc e, stabilizovala krajiny a komunity. Ďakujem. A teraz e, z časových e, dôvodov za každú frakciu dáme slovo len jednej osobe a len tomu, kto v uplynulej hodine ešte nehovoril. Takže ako prvý Stanislav Polčák minútu. Ja ďakujem za slovo, pani Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Myslel som si, že slovo dáte mojej kolegyne, ale vzhľadom na túto minútu by som chcel povedať toto. V tomto roku sme oslávili osemdesiat rokov prvej listiny práv pred 800 e, rokmi vznikla v Anglicku a podľa mňa toto výročie by malo byť e, dôvodom na prenos informácií, o ktorých hovoril môj kolega. Ale ja som prekvapený tým, koľko národných vlád vôbec nevedelo o tom, že UNHC ECR predstaviteľ musel vlastne z jedného týždňa na druhý znížiť potravinovú pomoc utečeneckých táborov ehm, nemáme dostatok informácií, spravodajských informácií a toto je tiež otázka, ako fungujú národné vlády a štáty v takých dôležitých oblastiach, ako je humanitárna ochrana a ochrana základných ľudských práv. A potom sa nemôžeme diviť, že sa potravinová a humanitárna pomoc nedostane tým, ktorí ju potrebujú. Ďakujem. Posledným rečníkom je pán Marek Jurek. Máte slovo na minútu. Bez mikrofónu. Pani predsedníčka, vážení kolegovia, Nositeľka Nobelovej ceny matka Teresa raz povedala, že zabitie tých, ktorí sa ešte ani nenarodili, je najväčšou hrozbou mieru v tomto svete. A tieto slova by sme mali mať na pamäti, kým budeme hlasovať o tomto dokumente pretože aj jeden, jeden z humanitárnych požiadavkov v dokumente hovorí, že treba e, zabezpečiť prístup k prerušeniu tehotenstva. Ale na tejto planete je veľa detí, ktoré by sa neboli narodili, keby takéto právo bolo presadené. A toto by sme mali mať na pamäti, keď budeme hlasovať. Äh, Teraz ešte v mene komisie, ešte raz pán Stylianides. Ďakujem. Dovolte mi ešte raz zablahoželať äh, váženému kolegovi Gererovi Salmovi k tejto veľmi konkrétnej správe a samozrejme aj vám všetkým sa chcem poďakovať za túto veľmi konštruktívnu rozpravu k dôležitej téme. Chcem opätovne zdôrazniť, že e, dnešné čísla a rozsah humanitárnej krízy sú bezprecedentné. Musíme konať a konať hneď. Takže budúci rok v máji v Istambule budeme mať k tomu príležitosť ale zároveň poslednú príležitosť, aby sme systém humanitárnej pomoci adaptovali na jej cieľ. A prípravný proces je veľmi dôležitý. Je inkluzívny a extenzívny, ale je tu riziko. Riziko, že summit sa pokusí pokryť úplne všetko. Ak chceme naozaj e, urobiť zmenu ako Európska únia, musíme sa sústrediť na dve alebo tri kľúčové témy. Treba o nich hovoriť už vopred s našimi partnermi. A to ma privádza k podstate samitu, o ktorom ste hovorili tak zo široka. Tri základné témy, ktoré by sme mali, ktorým by sme mali dať prednosť. V prvom rade Musíme rešpektovať medzinárodné humanitárne právo a humanitárne zásady. Ochrana humanitárnych pracovníkov. Kľúčová. Po druhé, potrebujeme stále efektívnejší, transparentnejší, transparentnejší humanitárny systém, efektívny. A po tretie, je tu obrovská potreba viacerých zdrojov a predvídateľného financovania. Všetci viete, o čom hovorím. Toto potrebujeme, aby sme získali nové zdroje financovania, lepšie financovanie. A ja som veľmi rád, že eh, naša podpredsedníčka komisie Kristalina Georgieva eh, sa venuje tomuto problému, ale summit, summit toto musí riešiť veľmi konkrétnym spôsobom. Potrebujeme budovať eh, hlbšie partnerstva, potrebujeme zapojiť miestnych hráčov konzistentnejšie, aj súkromný sektor, to rozhodne, ten potrebujeme. Potrebujeme všeobecnú podporu humanitárnych zásad a samozrejme potrebujeme ukázať, že humanitárna pomoc nie je E, jednostranný podnik. A tu budeme musieť spolupracovať s vami všetkými v nasledujúcich mesiacoch. Musíme byť kreatívni, inovatívni, ale veľmi zacielení. Potrebujeme sa sústrediť na tieto témy, potrebujeme politické zanietenie. A ja sa skutočne teším na ďalšiu spoluprácu pred samitom v Istambule. Ďakujem vám opäť za túto veľmi konštruktívnu diskusiu. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz ešte odovzdávam slovo spravodajcovi na dve minúty, pán Enrique Guerrero Salom. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Počas tejto debaty myslím si, že e, ostali jasné niektoré aspekty. Poprvé to, že nevieme vyriešiť problémy eh, tohto dramatického sveta len humanitárnou pomocou. Musíme predchádzať konfliktom a musíme presadzovať a zaručovať ekonomický rast a sociálnu ochranu. A len ak toto zmeníme vo svete, tak sa vyhneme humanitárnym krízam. Po druhé, potrebujeme globálny akčný plán s novými donormi a väčšími prostriedkami. Po tretie, potrebujeme, aby Európska únia na našom území aplikovala humanitárne princípy, ktoré bude hlásať v Istambule len eh, ako budeme viesť príkladom, ako to povedal pán komisár, eh, budú, budeme mať eh, vierohodnosť na budúcom samite. Nakoniec sa chcem poďakovať mimovládnym organizáciám, Viac ako 30 z nich sa zúčastnilo na príprave tejto správy tieňovým spravodajcom, koordinátorom, e, pánovi komisárovi Stylianidisovi, ako tiež podpredsedničke Georgievi, e, Georgieve, ako aj personálu, ktorý s nimi spolupracoval. Ja som sa snažil vypracovať vyváženú správu, snažiť sa dosiahnuť kompromis medzi jednotlivými skupinami. Ešte teraz, eh, pred niekoľko hodín pred hlasovaním o správe, eh, chcel by som eh, požiadať skupiny, ktoré sa rozhodli nehlasovať, aby revidovali svoju pozíciu, pretože summit je oveľa dôležitejší než správa, ale pozícia parlamentu je veľmi dôležitá pre stovky miliónov ľudí ktorí e, očakávajú, že prevezmeme na seba zodpovednosť ochraňovať ich životy a e, predchádzať takým ponižujúcim situáciám, ktorým čelia milióny ľudí. Ďakujem pekne. Teraz uzatváram rozpravu o tomto bode. A ďalej, ešte teda pán Marias. Pani predsednička. Je tu otázka, ktorú e, by som, na ktorú by som rád poukázal. E, je teraz 10.10 10 ešte máme dve rozpravy. Chcem sa spýtať, ako e, bude nasledovať rozpráva Catch DI, pretože som tu od tretej po obede a sú rôzne dôvody, prečo som nedostal slovo v viacerých prípadoch, pri viacerých príležitostiach. Chcem sa teda spýtať, že či e, dostane jednotlivec za jednu skupinu e, pri Catch the Eye, alebo dvaja, traja za jednu frakciu, pretože ak e, bude, budete sledovať nejaký postup ako doteraz, tak jednoducho budem môcť odísť, ak nedostanem slovo. Čas je samozrejme veľmi dôležitý a po 11. by sme to chceli tu ukončiť a preto e, catch the eye sa urobí takýmto spôsobom, to znamená 1 euro poslanec za frakciu, ktorá sa ešte nevyjadrila. Čiže ak boli už ľudia z vašej frakcii, ktorí sa vyjadrili, tak preto vlastne ste vy nedostali slovo. Chcem vás poprosiť o porozumenie pretože dnes eh, sme to teda urobili takýmto spôsobom a takto sme to schválili. A ďakujem pekne za porozumenie. A teraz prechádzame eh, k ďalšiemu bodu. To je pracovná mobilita a najprv máme vyhlásenie komisie. V mene komisie vystúpi pani komisárka Marianne Thyssen a poprosím vás,